good afternoon, sorry. Dobré popoludne vám prajem. Rád by som schválil program schôdze z 18. marca 2019 od 15. hodiny až do 18.30 po obede, 18. marec. A rád by som informoval členov, že budeme mať dodatočnú spätnú väzbu k priemyselnému e, e, centru kybernetickej bezpečnosti na základe trialógu 13. marca v Štrasburgu a ďalšie dodatočné informácie dostaneme k európskym obchodným štatistikám. Bol trialóg 14. marca v Štrasburgu, kde negociačný tím úspešne uzatvoril dohodu. Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie pripomienky, program môžeme schváliť. Žiadne ďalšie pripomienky. Ja nemám nejaké špecifické oznamy, takže prejdeme k bodu 3 nášho programu a budeme uh, hovoriť o tom, ako je možné zlepšiť v EÚ e dekarbonizáciu a stabilitu siete medzi odvetvovú. Bude to prezentácia stavy e, zo strany štúdie, zo strany odboru politiky a jeden zo spoluautorov tejto štúdie nám to odprezentuje. Štúdiu na tému prepájania odvetvia a jeho posilnenia v EÚ v záujme podpory stability siete a dekarbonizácie. Prepačte, musel som e, ešte skonzultovať meno E, rečníka, vyslovnosť Cohen Rademakers je e, výkonný riaditeľ z Trinomics. Prvne sa stal konzultantom, pracoval ako asistent profesora na univerzite v Bruseli. E, a zároveň pán Rademarkers bol zodpovedný za financie, energetiku a klimatickú zmenu v kabinete flamského ministra hospodárstva. Posledných 10 rokov pán Rademekers pracoval najmä ako projektový manažer tém týkajúcich sa energetiky pre Európsku komisiu. Chcel by som informovať poslancov a poslankyne, že pán Luke van Nuffel je druhým autorom tejto štúdie, oboja analyzovali o tom, ako prepájanie odvetví vplýva na integráciu energetiky a na sektor užívateľov a, doda- a dodávateľský reťazec. Akým spôsobom je možné zlepšiť flexibilitu e, energetických sietí, ako aj zvýšiť spolahlivosť dodávok. Pokiaľ ide o prepájanie odvetví a zníženie nákladov dekarbonizácie, to sú mimoriadne dôležité témy pre našich občanov. Takže nech sa páči, máte slovo a môžete začať vašu prezentáciu. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod to bude také krátke predstavenie spoločnosti Trinomix. Pracujeme pre Európsku komisiu v oblasti energetiky, financovania energetiky, ceny energií, ako i e, klimatické otázky a úniky uhlíka a všetky tieto témy, ktorým sa venujeme. V podstate klimatickým zmenám a environmentálnym témam sa venujeme. Dnešná otázka, ktorej sa budeme venovať, je, ako prepájanie odvetví môže zlepšiť podpory dekarbonizáciu, konkurencieschopnosť a dodávku energii. Prvá otázka je, čo vlastne znamená prepájanie odvetví? Pôvodne tento názov pochádza z, Nem- z Nemecka, a pôvodne išlo o elektrifikáciu koncových odvetví. To znamená, pozeráme sa na to, ako si môžeme preskúmať dopyt po energii v rôznych odvetviach a ako môžeme elektrifikovať tento dopyt. A sektory, na ktoré sa pozeráme, sú budovy, doprava, stavníctvo, doprava a najmä priemysel dostali sme úlohu preskúmať prepájanie odvetví z pohľadu hraníc na integráciu energetických systémov. A preto na presvitkách, ktoré vidíte pred sebou, máme rôzne, dve rôzne úlohy alebo rôzne otázky spojené s prepájaním odvetví a pozreli sme sa na ne z globálneho pohľadu, to znamená prepájanie odvetví, elektrifikácia dopytu pri posilnení interakcie medzi dodávkou elektriny a koncovým užívaním a potom prepájanie odvetví, čiže integrované použitie energetickej infraštruktúry a vektorov, pretože často počujete e, výraz energetický vektor. Je to v podstate nástroj, ktorý zlepšuje dopravu a uskladnenie energie. Napríklad, keď hovoríme o vodíku alebo o teple, sú to všetko nástroje, e, ktoré pomôžu na prepravu alebo uskladnenie energie. Čiže toto sú hlavné zámery tejto štúdie Rád by som na tejto priesvistke vysvetlil, čo sme sa snažili dosiahnuť. Pozreli sme sa na dodávku na jednej strane, potom tu máte tieto energetické vektory, ktoré je možné použiť ako dopravné modusy alebo, alebo režimy uskladnenia a potom máme koncové využitie v jednotlivých odvetviach. Takže v princípe ide o snahu optimalizovať budúcnosť a budúce stratégie do roku 2030 až 2050 a urobiť to nákladovo efektívnym spôsobom. Čiže v podstate to znamená preskúmať takéto prepájanie odvetví. Kolega popíše ďalšiu priesvitku. Ďakujem. Takže na tejto priesvitke vysvetľujeme, že prepájanie odvetví sa stalo dôležitým i v kontexte v stratégii obnoviteľných zdrojov energie. Všimli sme si, že už v roku 2017 v niektorých členských štátoch obnoviteľné e, inštalovaná kapacita obnoviteľných zdrojov energií pre výrobu elektriny je vyššia ako maximálna spotreba, čo znamená, že v niektorých hodinách existuje potreba uskladniť elektrínu, respektíve premeniť ju na iné energetické vektory, aby bolo možné ju uskladniť alebo prepraviť a využiť pre ďalších koncových užívateľov. Čiže inými slovami, potrebujeme stratégie na to, potrebujeme technológie, aby sme dokázali zhodnotiť nadmernú energiu. A tieto stratégie môžu byť, môžu byť flexibilnejšia výroba, môže to byť reakcia na dopyt, môže to byť uskladnenie, a môže to byť tiež power to gas. Elektrina na plyn. Čiže ďalšia priesvitka nám dáva predstavu o tom, aké sú ekonomické dopady nadmer, nadmernej dodávky energie, nadmernej dodávky elektriny na trhu. Všimli sme si, že napríklad minulý rok počas 70 hodín asi sme mali negatívne ceny na trhu na istých trhoch, pretože nie je to vo všetkých regiónoch a vo všetkých členských štátoch to nie je ešte problém, ale v členských štátoch, v ktorých e, penetrácia obnoviteľných zdrojov energie je veľmi vysoká, tam vidíme stále problém spojený s negatívnymi cenami v súčasnosti. Preto môžeme predpokladať, že pokiaľ ceny sú negatívne, respektíve pokiaľ ceny sú nižšie ako istý prach, povedzme 20, hodin, 20 eur za megawatt hodinu, vtedy by mi to malo zmysel z ekonomického pohľadu, aby sme konvertovali túto e, elektrínu na iné energetické nosiče, napríklad na obnoviteľné zdroje. Ďalší dôvod, pre ktorý prepájanie odvetví má byť vnímaná ako správna stratégia alebo dobrá voľba, je spojená s so špecifickou charakteristikou elektriny versus plyn. Na jednej strane a potom špecifická charakteristika koncových užívateľov. Vidíme napríklad v doprave osobné automobily môžu byť nahradené elektroautomobilmi, ale pri preprave do, tovarov, či už e, lodná alebo letecká doprava, alebo na cesty, dlhé cesty, tam elektrifikácia zatiaľ nie je, elektromobily zatiaľ nie sú vhodnou voľbou. Preto e, vodík napríklad by mohol byť v tomto prípade vhodným riešením. Zároveň existujú špecifickí koncoví užívateľia v priemysle, ktorí nemôžu byť elektrifikovaní, napríklad teplo v priemysle s vysokou teplotou alebo fosílne paliva, ako krmivá, chemické produkty, hnojivá a podobne. Čiže toto je prvý aspekt, pre ktorý by sme mali považovať prepájanie odvetví za dobré riešenie. A druhý prvok alebo druhý dôvod je spojený s charakteristikou. Vidíte e, to na grafe, vidíte, že zaťaženie, minimálne, respektíve maximálne zaťaženie, porovnanie elektrina a plyn, e, sa pomerne líšia. Maximálne zaťaženie plynu je 7 krát vyššie než minimálne zaťaženie na dennej úrovni. Vidíte to tu na grafe, tieto údaje na mesačnej báze, ale aby sme naznačili prekážky pri kapacite alebo obmedzenia pri kapacite musíte zároveň zohľadniť denné zaťaženie pre e, plyn na jednej strane 1 až 7 a potom hodinové zaťaženie pri elektríne. Toto sú kritické prvky pri určení uh, limitov kapacity. A na hodinovej úrovni sadzby za elektrínu sú zhruba 2, to znamená inými slovami maximálne zaťaženie dvakrát vyššie ako minimálne zaťaženie. To znamená inými slovami, pokiaľ celá spotreba plynu by mala byť nahradená elektrinou, v tom okamihu by ste potrebovali kapacitu a infraštruktúru, distribúciu, prepravu, ktorá bude 4 krát vyššia než súčasná e, kapacita e, infraštruktúry v oblasti elektriny, čo by samozrejme bolo príliš drahé, respektíve nebolo by to zrealizovateľné z ekonomického hľadiska. A preto prepájanie, faktor prepájania e, v elektrine a plyne je dobrým riešením. Na tejto priesvitke sme sa zamerali na niekoľko technológií, Hm, respektíve na kľúčové te- možnosti technológií, na to, aby sa nám podarilo uh, do roku 2050 urobiť prechod k bezuhlíkovej e, elektriny, na jednej strane elektrifikácia a sektor dopravy, zároveň obyvateľstvo, kde dve technológie sú vedúce. E, sú to tepelné čerpadla, ďalej prepájanie nosičov, elektrina a plyn. Dva najlepšie príklady sú power to gas alebo power to liquids na jednej strane, elektrina plyn, elektrina tekutiny a CCS, CCS na druhej strane. CCS je dôležité, vrátim sa k tomu ešte. Nie je to len zachytávanie uhlíka, priemyselný proces alebo pri výrobe elektriny, ale musíte to zohľadniť i v integrovaným spôsobom a je to zároveň prvok ktorý je súčasťou prepájania odvetví. Takže ako som povedal, elektrina v podmienkach, kedy máme nadmerné množstvo elektríny a negatívne ceny, vtedy je možné premeniť tú elektrínu na vodík a je možné ho vtláčať do, priamo do plinárenskej siete, respektíve je možné ho lokálne používať a uskladňovať. Elektrina sa môže tiež uh, in, e, zmeniť na syntetický plyn, čo má výhodu, že tento plyn má rovnakú charakteristiku ako súčasný zemný plyn, ktorý sa používa. Inými slovami, žiaden dopad na infraštruktúru, e, na koncového užívateľa, ale nevýhoda je, nevýhodou predstavujú vyššie náklady. Takže treba nájsť rovnováhu alebo treba urobiť porovnanie medzi nákladmi oboch možností pri zohľadnení všetkých dopadových nákladov a zároveň pri zohľadnení environmentálnych dopadov. A tretia možnosť je, že elektrína sa môže zmeniť na tekuté palivo. A vtedy napríklad metanol je možné použiť v oblasti dopravy. Takže toto je niekoľko príkladov technológií, ktoré môžu byť použité v kontexte prepájania odvetví a je možné ich preuž- využiť v rôznych odvetviach, ktoré sú prezentované tu na pravej časti tejto priesvitky. V tomto kontexte je veľmi dôležité sa zamerať na potenciálnu rolu obnoviteľných plynov v budúcej dodávke energie. Ponuka nám to veľkú výhodu z hľadiska flexibility, napríklad e, zálohu pre, záložný zdroj pre elektrínu, zároveň potenciál uskladnenia plynu je veľmi významný. Súčasný potenciál uskladnenia na úrovni EÚ predstavuje jednu tretinu e, súčasnej spotreby, čiže je to obrovská kapacita, ktorá je k dispozícii, e, preto aby sa ponúkla flexibilita energetickému systému. Je to 1100 terawatt hodín, je to jedna tretina súčasnej kapacity elektriny, pričom kapacita uh, uskladnenej elektriny je obmedzená, je to len 600 MW hodín na úrovni EÚ, čiže je veľmi dôležité uh, zhodnotiť túto kapacitu uskladnenia v budúcom, pri budúcich dodav, dodávkach energie, aby sme sa vyhli budúcim príliš nákladným investíciám do uskladnenia elektriny. Takže viete si predstaviť, že v tomto kontexte prepájanie odvetví elektriny a plynu eh, by umožnilo ako jednu z možností v budúcich 10, 20, 30 rokoch eh, vybudovať eh, parky s vodíkovými inštaláciami a prepraviť a transportovať e, vodík vo forme plynu koncovému užívateľovi, pretože preprava plynu je menej nákladná ako preprava elektriny. Je to tiež faktor s pomerom 1 ku 2. Elektrifikácia je veľmi dôležitým prvkom v kontexte prepájania odvetví a tu by som rád ilustroval význam, tento význam na dvoch príkladoch. Ten prvý príklad zahrňa elektromobily. Pokiaľ nahradíme súčasné autá, súčasné motory, spalovacie motory elektroautomobilmi, tak môžeme získať efektívnosť 940%. To je, myslím, veľmi presvedčivý príklad, ale Mali by sme zohľadniť všetky ekonomické dopady a tak ďalej. Či, ale to je len jeden e, dopad na efektívnosť alebo účinnosť, e, čo vedie k nižšej spotrebe elektriny, e, k nižším, z, nižším emisiám CO2 a zároveň menej znečistenia, menej CO2 a tak ďalej. Toto je jeden príklad. Druhým eh, príkladom je používanie tepelných čerpadiel, napríklad keď nahradíme eh, aktuálne eh, bojlery s vysokou výkonnosťou medzi 90 až 100 teda vysokovýkonné kondenzačné kotle nahradíme ich elektrickými teplnými čerpadlami. Budeme tu mať zvýšenie výkonnosti na úrovni 3, takže koeficient výkonnosti eh, týchto je 3, 300 Takže 300 Takže je to naozaj veľmi uh, veľa, čo by sa eh, získalo. Prosíme vás o stručnosť vstupuje do prezentácie. Pán predseda, možno keby sme mohli prejsť k záverom. Veľmi stručne by som prešiel tými ostatnými priesvitkami a tu sa sústredíme na flexibilitu. Myslím, že je dosť e, e, jasné e, v oblasti dopytu a, a Eh, uchovávania. Tieto veci sú dosť eh, známe. Flexibilita je eh, potrebná v sektore elektriny. Je to tam, myslím, všetko celkom zrejme, jasné, nevyžaduje si to nejaké veľké dodatočné objasňovanie, ale túto máme dopad prepájania odvetví na celkové systémové náklady. Už som zdôraznil, že ak by sme implementovali prípadne odvetví, od toho momentu by nebolo potrebné vybudovať novú infraštruktúru, nové e, rozšírenia sieti, posilnenia a podobne. Ilustruje to eh, štúdia, výsledky eh, štúdie, ktorá sa vykonala v Nemecku a vychádza e, z, e, teda z toho, že dokonca aj e, v prípade scenára, kde by cieľom bolo 95% zníženie emisí skleníkových plynov, aj tam celkové náklady sú nižšie než v prípade iných scenárov, kde by bol iba cieľ 80 redukcie skleníkových plynov, ale kde by sme sa e, sústredili čisto na elektrifikáciu. Takže toto popisuje dopad e, prepájania odvetví a potvrdzujú to aj ostatné štúdie, vrátanie štúdie, ktorú si e, zadala EU Electric, teda združenie priemyslu v teda oblasti elektrifikácie. Takže plná elektrifikácia, bolo potvrdené, nie je tou najvhodnejšou možnosťou. A teraz prejdeme k bariéram, ktorým by sa bolo treba venovať v oblasti regulácie. Najdôležitejšími bariérami sú momentálne e, bariéry v oblasti nákladov a e, výkonu, čo je navzájom prepojené samozrejme, a nedostatok infraštruktúry z technického aj e, hospodárskeho hľadiska. Eh, bariéry eh, súvisiace s politikou, nedostatočné plánovanie a mnohé ďalšie eh, politiky, ktorým by bolo možné sa venovať vhodne na legislatívnej úrovni. A teraz posledná prísvitka, ak môžem mm, odporúčania na vysokej úrovni našej štúdie. A je tu samozrejme prepojenie. Áno, toto je už posledná, a posledná prezitka našej prezentácie. Prvo, prvé odporúčanie je, e, že potrebujeme integrované plánovanie, integrovaný prístup, vrátanie hodnotenia investícií vychádzajúc z alternatív. Napríklad, ak investícia do e, sektoru e, elektriny sa zvažuje, zároveň alternatívne investície vychádzajúce z prepájania odvetví, vrátanie e, využitia plynovej infraštruktúry je nutné tiež zrealizovať. Všetko by malo obstať v budúcnosti, to znamená, ak investujeme dnes, takáto infraštruktúra musí byť schopná aj e, vlastne v budúcnosti uchovávať biometán, e, vodík a podobne. Nie je tu potreba posilňovať, e, je tu potreba teda posilňovať inteligentné technológie, aby sa zvýšila prúžnosť, prepájanie odvetví. Nové technológie treba teda posilňovať, obzvlášť eh, pokiaľ ide o vodík. A sú tu určité odporúčania vychádzajúce eh, z eh, teda dizajnov. Z časti sú už ošetrené v novej legislatíve, z časti však nie. A je tu takisto potreba ďalšieho výskumu a vývoja Treba sa sústrediť na inovatívne technológie, obzvlášť e, teda vodík, na to, aby sa znižovali náklady a aby bolo možné túto e, technológiu v najširšej možnej e, miere prepájať. Ďakujem vám pekne, vynikajúci návrh, pokiaľ ide o teda náklady na dekarbonizáciu a energetický prechod. Priatelia, máte nejaké otázky, pripomienky? Pán Kohlíček. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako viete, som inžinier. Takže mohol by som na túto tému eh, diskutovať 2-3 hodiny. Eh, musíme si eh, prejsť slovko za slovkom do hĺbky vašou prezentáciou. Niektoré vaše vyjadrenia sa mi nestajú byť e, e, veľmi e, presné, keď sa na to pozriem z pohľadu inžiniera. Kolegovia, ktorí nie sú inžinieri, týmto možno postačuje. Poprvé, je krásne vypočuť si poprvýkrát z úst niekoho, Eh, tak veľakrát eh, eh, vodík, vodík, vodík. Je to poprvýkrát, že toto slovo tak často zaznieva v našom výbore. 1% energii musí byť vlastne v tejto forme ukladané. Takéto bolo rozhodnutie Európskeho parlamentu spred desiatich rokov a to už od roku 2020. Ja dúfam, že to stále platí. A potom, e, pokiaľ ide o e, prenosy na diálku, vysokovoltážne prenosy, e, tam súhlasím, dochádza tam k stratám. Ale jedna vec nie je veľmi jasná. Keď používate pre metán nejaké plynovody, Treba si vedomiť, že sú tu e, rozdiely, e, sú tu rôzne e, druhy zmesí. Sú teda okolnosti, kedy treba byť oveľa opatrnejší. Vodík je špecifický. Viem, že v Nemecku je možné e, do 7 e, až teraz 7 vodíka pridávať e, do, do zemného plynu. Metán napríklad je tak povediať zelenivý plyn Takže ide o to napríklad, aký, e, aký, aký plameň chceme dosiahnuť. E, podľa toho je možné si zvoliť určité typy plynov. V určitých prípadoch je metán naozaj veľmi vhodný. Ide o to, či chceme vyrábať keramiku napríklad alebo podobne. Ale napríklad vodík má veľmi odlišné technologické hodnoty. Mohli by sme diskutovať o letectve, o lodnej e, doprave. Je veľa krásnych príkladov. napríklad e, využívania veternej energie e, v prípade lodnej dopravy. Kombinácia tejto s napríklad solárnou energiou je veľmi dôležitá. A poznáme už aj lietadlá, ktoré vedia fungovať na základe solárnej e, energie, preleteli, obleteli celú e, planétu. V budúcnosti možno by sa dala e, zlepšiť možnosť produkcie energií zo slnečného žiarenia. Takže máte úplnú pravdu. Integratívny prístup je veľmi dobré e, preukázaný vo Viedni štvrť, e, štvrtina mesta blízko letiska e, vlastne bude prepojená so zásobovaním energie Eh, horúcov, do horúcej vody, do teplej vody. Takže do veľkosti miest eh, na úrovni 2 miliónov je toto veľmi dobré eh, v Európe preverené, je to realizovateľné. Ďakujem teraz za vašu štúdiu. Vyžadovalo by si diskutovanie o nej oveľa viac času. Ďakujem vám pekne, pán kolega, za vaše pripomienky. Pre mňa bola zaujímavá jedna vec. Spomenuli ste dva sektory, eh, koncoví užívateľia a dodávateľský sektor. To je samozrejme zaujímavé, ale ďalším dôležitým sektorom sú všetky tie digitálne sektory. Tam by sme sa nepohli eh, eh, ďalej bez takýchto inteligentných riešení. Pán Freud, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, spravedlňujem sa za to, že e, som prišiel trochu neskôr a teraz meškal som časť e, prezentácie. To, čo ste povedali k vodíku a čo tu zaznelo z úst kolegu, je, je to naozaj veľmi zaujímavá téma. Vieme všetci, že momentálne Existuje technológia, kde by vodík mohol zohrávať veľmi e, e, veľkú e, úlohu v oblasti palivových článkov. Zjednodušilo by nám to presuny vlastne dojazd by bol oveľa väčší než 300 kilometrov, ktoré tu máme momentálne. Z Rakúska viem, že je možné e, kúpiť si e, auta, ktoré fungujú na vodíkový pohon e, dvoch rôznych značiek, ale sú len tri čerpacie stanice v celom Rakúsku, kde je možné vlastne sa, sa dobiť A neviem teda, že či to nie je e, trošku e, taká okľuka v tomto sektore, možno napokon e, tu vyvstanú nejaké úplne iné možnosti. Vnímate to aj vy tak, že vodík a palivové články by boli tým najlepším riešením pre dopravu v Európe a vo zvyšku sveta? Ďakujem veľmi pekne členovia e, komunity e, San Kancian v Korutánsku. Vítame vás v Európskom parlamente. Mávate nám zozadu, takže vy ste e, hostiami nášho kolegu Eugena Freuda, aplaus pre vás. Ste zástupcami našich občanov. Som veľmi rád, že môžete byť svetkami našich eh, diskusí. A slovo teraz zostávajú naspäť eh, autory eh, štúdie, aby sa v stručnosti vyjadrili. Ďakujem veľmi pekne za váš komentár a vaše otázky. Máte úplnú pravdu spôsob, ako sme e, predstavili vodík, je možno optimistický, možno to nie je realita pre rok 2020, možno to nebude realitou pred rokom 2030, ale my to zvažujeme ako realistickú e, alternatívu po e, roku 2030. Ešte stále je tam veľa bariér, aj samozrejme náklady k tomu patria, to je kritický prvok a, takisto zvyšovanie kapacity inštalácií Takže veľmi veľa otázok ešte stále treba vyriešiť na to, aby z vodíka sa stala naozaj realistická alternatíva pre náš budúci energetický systém. A vy ste spomenuli mnoho problémov, e, problém nečistoty, tlaku, špecifické charakteristiky vodíka v porovnaní napríklad s biometánom alebo zemným plynom. Máte úplnú pravdu a práve preto sa zvažujú mnohé alternatívy. Jedna, jednou alternatívou by mohli byť distribučné systémy pre vodík osobitne, druhou možnosťou konvertovať e, vodík v e, e, syntetický metán a potom budete mať rovnaké charakteristiky, ale sú tam ekonomické obmedzenia a potom treťou možnosťou je injektovať vodík do teda zemného plynu. Tam ste spomenuli tie percentuálne obmedzenia, Súvisí to aj teda s dopravou, aj so zariadeniami e, koncovými. Keď injektujete vodík e, do e, siete zemného plynu, v tom momente neviete e, hodnotiť ekonomickú hodnotu produktu v porovnaní s zemným plynom. Takže sú tam určité otázky, ktoré treba vyriešiť. Vrátanie otázky e, týkajúcej sa budúcnosti palivových e, článkov. E, vnímali sa ako možné riešenie napríklad pre vykurovanie budov pred určitým časom, pred 10-20 rokmi, ale teraz sa to už nejaví ako sľubné riešenie, pričom na iných, v prípade Európy, na iných kontinentoch je to celkom úspešné, takže je to také zvláštne, že my sme sa vyvinuli smerom k iným e, technologickým alternatívam než iné kontinenty. A potom, pokiaľ ide o palivové články pre e, odvetvie dopravy, plne súhlasím, je tam na jednej strane nedostatok automobilov. Hyundai napríklad e, ponúka automobily, ktoré e, vlastne fungujú na palivové články, ale je tam jediný problém, nedostatok infraštruktúry. Myslíme si, že e, dobrý, dobrá doprava e, môže znamenať niečo iné v prípade osobných automobilov, niečo iné v prípade nákladných. Na záver by som e, chcel povedať e, niečo celkovo k tejto štúdii. Je to štúdia, ktorá má poskytnúť e, celkovú informáciu o prepájaní odvetví, čo sa deje, aké sú tam rôzne možnosti. Boli sme limitovaní na 50 strán, aby to bolo vlastne pochopiteľné pre väčšinu ľudí. A vyvstávajú tam aj dôležité otázky pre budúci výbor ITRE, aj budúcu komisiu. E, súvisí to s energetickými a klimatickými plánmi. Prepojenie odvetví je prepojené s tým, že musíme mať prehľad o tom, čo sa plánuje v jednotlivých členských štátoch a čo bude realizovateľné na úrovni EÚ. Chceme vidieť, kde sú medzery, Chceme takisto vidieť, aké synergie by mohli vyvstať z týchto plánov a potom sa môže začať hovoriť o investíciách. Takže v prvom rade toto tu naozaj chýba. A teraz sú dôležité eh, takéto kroky na úrovni EÚ. Ďakujem veľmi pekne eh, za váš prejav, za vašu veľmi dobrú prácu, za vašu správu, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Uh, dear friends, before... Priatelia, kým začneme hlasovať, máme ešte ďalší bod a ten by sme mali stihnúť, e, kde ide o prezentáciu balíčka delegovaných aktov zo strany komisie k piatým prioritným produktom, pokiaľ ide o energetické označovanie, pokiaľ ide o práčky, chladničky, osvetlenie televízie a umývačky riadu Hans van Steen z DG Energy uh, má priestor. Ďakujem, vitajte všetci. Času je málo a preto budem čítať tak rýchlo, ako sa len dá. Je to veľmi dôležité. Chcem prezentovať uh, to, čo prijala komisia 4. marca k množstvu elektrických uh, prístrojov je to dôležitý aspekt projektov energetickej únie s cieľom dať spotrebiteľom e, právomoci, jasné označovanie na výrobkoch znamená, že spotrebitelia môžu porovnávať informácie a energetickú výkonnosť rôznych strojov, tak aby E, pri rozhodnutiach boli dobre informovaní pri nákupe týchto prístrojov. Rovnako dôležité však je to, že tieto značky vlastne prispeli k dobrej konkurencii medzi firmami s cieľom e, mať produkty čoraz energeticky účinnejšie. Každý chce svojou e, nálepkou deklarovať, že jeho výrobok je lepší než ten od konkurencie, čo najviac plusiek pri Ačku. Takisto sesterskou politikou je tu tzv. ekodizajn a my odhadujeme, že do roku 2020 každoročné energetické úspory budú zodpovedať primárnemu energetickej spotrebe, teda primárnej energetickej spotrebe Talianska. Takto dosahujeme naše ciele do roku 2020. To je tá dobrá stránka. Druhá samozrejme je tá, že keďže je to veľký úspech, vidíme tu e, v tých špičkových triedach naozaj veľké zastúpenie. V predajniach je veľa prístrojov, ktoré tvrdia, že sú A++, alebo dokonca 3+. Keď si kupujete prístroj A+, Znamená to, že nemá dobrú energetickú účinnosť v porovnaní s inými. Preto teraz e, meníme tú celú škálu. Na tom sme sa dohodli v roku 2017. Rada, parlament, komisia, jasné pravidlá. Terajší e, snažíme sa e, zbaviť všetkých tých e, plusiek, kde bude ten systém lepšie pochopiteľný. Ten balíček obsahuje 5 programov označovania pre známe prístroje, umývačky, práčky a sušičky, e, lampy, elektrické displeje, vrátanie televíznych, tiež systém označovania komerčných chladiacich zariadení, ktoré sa používajú e, v supermarketoch, napríklad pokladne a tak ďalej. Takisto výrobky, kde sú e, revidované e, opatrenia odsúhlasené s Európskym parlamentom. Veríme, že Európsky parlament bude vedieť podporiť tento delegovaný akt, že tu nebudú námietky, nové značky budú pre spotrebiteľov viditeľné v predajniach od 1. marca 2021. Neskôr to bude pre lampy. Vy vlastne vidíte na obrazovke nový, novú nálepku, tá napravo podľa nás je jasná, pokiaľ ide, vizuálny dopad, zbavíme sa plus, plus, plus. Dokonca teraz prístroj na trhu, tá kategória A by mala byť prázdna. Postupne sa to zaplní v tomto časovom období. Je dôležité si uvedomiť, že je tu tzv. QR kód napravo hore v rohu, ten skenovací kód sa spája s novou databázou, kde výrobcovia zavedú informácie, tie tiež postupne budú dostupné spotrebiteľom. Tým pádom budú mať dodatočné informácie o výkone príslušných prístrojov a toto podľa nás výrazne posilní presaditeľnosť týchto vecí v členských krajinách, aby tie politiky boli e, naozaj účinné. Veríme, že týchto 6 nových značiek alebo nálepok nám pomôže dosiahnuť dodatočné ušetriť, ale teda čo si čo ekvivalentne zoberá, zodpovedá energetickej spotrebe e, Maďarska. Veríme, že nám to pomôže. Ďakujem za pozornosť. spravodajca Tamburáno teraz. Pár slov. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, my od roku 2015 pracujeme na tejto téme. Teraz tu máme rok 2019, etikety tu budú od roku 2021. Je to určite krok vpred, keďže tieto etikety už prekonala technológia svojho času. Určite tento návrh komisie však má aj uh, vlastne obmedzenia, nezodpovedajú tieto etikety EÚ e, tomu, čo e, by si vyžadovali technológie. My sme teda e, chceli, aby tieto etikety boli pripravené na budúcnosť. Jednou z možností by bola teda ochrana spotrebiteľov pred marketingovým vlastne zneužitím Hovorili sme o tých najväčších e, e, vlastne Ehm, napríklad e, chceli sme zamedziť tomu, aby si ne, ne, ne, užívateľia nezakúpili napríklad príliš veľkú chladničku iba preto, že je vo vysokej e, výkon, e, výkonnostnej triede, má vlastne A++ a nekúpili si radšej menšiu chladničku s výkonom B. Myslím si, že tu strácame možnosti, príležitosti, ktoré sa pred nami čítali. A napokon Dôležitá je aj ďalšia stratená príležitosť. Mali sme tu energetický e, balíček aj e, v súvislosti e, s vlastne inou legislatívnou témou. Chceli sme aby sme vlastne zabezpečili možnosť identifikovať Smart Appliance Ready či e, vlastne e, bude možné e, zabezpečiť, aby sa vypínali spotrebiče v určitom čase, napríklad keď je drahá elektrina a podobne. A túto možnosť tu teraz nemáme, nikde sa nespomínajú tieto piktogramy. Kto vie, kedy E, to príde, presúva sa to na neskoršie obdobie na rok 2025-2026 a pritom milióny mladých ľudí Eh, manifestujú za ambicioznejšie energetické eh, energetickú politiku, aj environmentálnu politiku, strácajú dôveru eh, v politikov, zaznieva tu vždy odpoveď, nie je možné toto urobiť, nie je možné tamto urobiť. Politika by mala stanoviť jasné pravidlá pre čo najrychlejší energetický a klimatický prechod. Títo mladí ľudia žiaľ majú úplnú pravdu Eh, vnímajú nás ako eh, nejakých eh, kráčajúcich mŕtvych, nedokážeme im odpovedať na ich požiadavky, nevieme zareagovať na naozaj veľké výzvy. Takže ja nebudem Nebudem teda proti tomuto návrhu, pretože keby neprešiel, bolo by to ešte horšie, ale to, čo sa tu deje v súvislosti s týmito eh, etiketami, eh, to len jasne popisuje neschopnosť Európskej únie čeliť výzvam budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Chcete k tomu niečo povedať? Ďakujeme, pán Tamburáno, za vaše komentáre za vašu prácu v tejto oblasti. Všetko si to veľmi vážime. Dobre e, si uvedomujeme e, za komisiu tiež by sme boli radi svetkami rýchlejšej implementácie. Tieto veci však si vyžadujú čas. Priemysel potrebuje čas, aby sa prispôsobil novým systémom, taktiež, aby sa otestovali zariadenia na základe nových E, škál, vstup do platnosti je asi najrychlejší možný, než sa dá urobiť. Takisto akceptujeme ten, te, tie poznámky, ktoré sa týkajú e, tej oblasti, ktorá bude len dôležitá. Máme tu množstvo štúdií, Eh, bolo by však predčasné v tomto okamžiku zapájať informácie o týchto eh, bodov, aby to reagovalo na situáciu v sieti. Keby eh, sa reagovalo na nadbytky energii v sieti. Nevieme toto ešte zohľadniť spôsobom, ktorý bol, pokiaľ ide o informácie E, nespochybniteľný. Určite chceme k tomu smerovať. Pýtate sa, kedy by to mohlo byť. Ten cyklus tohoto e, menenia škály je tak 10 rokov. Nechceme, e, aby to bol zmetok pre občanov. Určite to chceme posudzovať v rámci komisie Mohli by sme tieto pravidla meniť, zabrtiť, zapracovať by sa otázky. A posledná otázka, pokiaľ ide o opraviteľnosť, pokiaľ ide o obehové hospodárstvo, čo si lepšie by sme, by sme nevedeli Množstvo otázok súvisí s tou disponibil- disponibilnosťou náhradných dielov. To všetko je v opatreniach o ekodizajne. Je to však nie nová oblasť, kde eh, by sme mohli byť v kontakte s tým, eh, čo priemysel vlastne vie urobiť. Ďakujem. Ďakujeme vám. Dôležitá otázka, veľmi dôležité. Ďakujem vám za vašu prezentáciu. Ďakujeme i kolegovi správodajcovi. Priatelia, teraz prejdeme k hlasovaniu. Spoločné pravidla pre spoločný e, trh so e, zemným plynom. Vy asi viete, že bola dosiahnutá predbežná dohoda v prvom trialógu s rumunským predsedníctvom 12. februára 2018 a Koreper to potvrdil 20. februára a potvrdenie uh, sa poslalo predsedom za ITRE. Najprv uh, pokusné hlasovanie. Hlasujme. Končím hlasovanie. Asi, asi to bude fungovať, zdá sa. Znova spoločné pravidlá pre e, trh so zemným plynom. Hlasujeme podľa pravidla 69F elektronicky. Hlasujme. poriadku. Končím hlasovanie. Dočasná dohoda, predbežná dohoda je schválená. Ďakujem vám, kolegovia. To je koniec našeho hlasovania. S ľútosťou vám to oznamujem. Je mi to veľmi ľúto. Nič iné nemôžem dodať. Určite na budúce to už bude lepšie. Sľubujem vám aspoň 20 minút. Ďakujem vám veľmi pekne. Boli ste tu asi krátko. Určite chcete s nami zostať dlhšie. Zostajte, kľudne ste vítaní. Inak totiž prejdeme k bodu 5. Sorry. Next issue. Ďalší bod. Pán Dristory, generálny riaditeľ, nám odprezentuje smernicu o využívaní energie z obnoviteľných zdrojov, delegovaný akt Možno dáme 3-minútovú prestávku, že? Pán generálny riaditeľ. Here we are. Uh, Mr. Director General. Pán generálny riaditeľ, delegovaný akt, veľmi dôležitý. V smernici o využívaní energie z obnoviteľných zdrojov. Smernica na podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov zo septembra 2018 dáva komisii právo e, k februáru 2019 presadiť ju. Takisto sa definujú kritéria pre využitia e, krajiny, využitie biomasy a pre stanovovanie e, priamých rizík pri rozširovaní produkcie v oblasti s vysokou mierou ukladania uhlíka. Komisia publikovala návrh delegovaného aktu. Konzultácia štyroch týždňov sa otvorila. Teraz v Európskom parlamente všetko vychádza z princípu prirodzeného poriadku. Vy, pán generálny riaditeľ, by ste nám mali prezentovať eh, v rámci každého výboru eh, samotný eh, delegovaný akt. Vážený pán predseda, kým začnem, najprv vyjadrím e, slova vďaky za veľmi konštruktívnu výmenu názorov e, s mnohými predstaviteľmi Európskeho parlamentu pri príprave tohto aktu. Chcem zdôrazniť príslušné kontexty a prístup použitý v delegovanom akte a tiež ako komisia uh, reaguje na feedback, ktorý e, poskytli e, predstavitelia parlamentu a zástupcovia občanských združení. Najprv e, revidovaný na smernica k obnoviteľným energiám s dos, dohodnutá spolu so zákonodarcami spravodajca Jose Blanco López, ako aj pán Eichhout z výboru pre životné prostredie revidovali a stanovili hlavné požiadavky pre prístup, pokiaľ ide e, o vysoké rizika biopalív vo, voči obnoviteľným cieľom. Najmä smernica si e, vyžaduje nasledovné. Zmrazenie na obdobie 2021 až 2023 na úrovni členských krajín e, z úrovne 2019 postupné e, vyraďovanie počnúc tretím januárom 2024 až do roku 2030 maximálne. Taktiež výnimka pre e, vysokorizikové biopalivo. V tejto súvislosti komisia dostala za úlohu vytvoriť kritéria na, pre tento postup a informovať o štatúte alebo stave toho rozširovania, aký postup sa prijal v rámci delegovaného aktu. Vysoké a e, takisto nízke riziko Biopalíva sa budú eh, kvalifikovať s vysokým rizikom, ak splnia určité kumulatívne kritéria. Dosiahla sa minima, dosiahli sa minimálne výdavky vo výrobe a 10-percentné rozšírenie, pokiaľ ide o zásoby, o pôdu so zásobami uhlíka. Tieto kritéria určujú, čo predstavuje významné rozšírenie a 10 prach bol e, vybraný, aby všetky biopalivá, ktoré e, sa podielajú na ciele obnoviteľných zdrojov energie, dos, dosahujú výrazné úspory skleníkových plynov a straty v, na pôde sú veľmi obmedzené. Je dôležité zdôrazniť, zdôrazniť e, skutočnosť, čo predstavuje vysoké ohrozenie. Viaceré kumulatívne kritéria sa týkajú certifikácie e, biopalív s nízkym rizikom, najmä súlad s udržateľnosťou, kritériami udržateľnosti, ako i kritéria zvyšujúce produktiv, produktivitu na už využ, využívanej pôde, ako i bio palivový projekt. no a napokon ten posledný delegovaný akt, ktorý bol prijatý komisiou, zohľadňuje najmä dôležitú spätnú väzbu. Dôležitú spätnú väzbu, ktorú sme dostali od členov parlamentu, ako i ďalších zaangažovaných stran a občanov na troch úrovniach. Poprvé, pokiaľ ide o e, výnimky, aby sme zabránili akýmkoľvek e, zneužitiam. To je veľmi dôležité. Bojovať proti možným podvodom a d- hranica sa stanovila na 2 hektáre. Chcem povedať, že tie 2 hektáre sú založené na základe návrhov organizácií potravinových a polnospodárských organizácií. Po druhé sa uviedlo, že i malé objednávky musia splniť kritéria udržateľnosti a produktivity na to, aby eh, boli oprávnené. Po druhé, výnimka pre krvivá z nevyužívanej krajiny eh, je prísnejšia. Môže predstavovať výnimku len v prípade, že finančná bariéra bola prekonaná. Toto eh, bol tiež dôležitý bod. A po tretie, certifikácia, postup certifikácie bola ten postup bol posilnený tým, že sa posilnili požiadavky na kontrolu a transparentnosť a vyjasnilo sa, že komisia uvedie detailný postup v, eh, po vykonávacom akte, ako eh, si to vyžaduje smernica, do júna 2021. Čiže keď to zhrnieme, tieto, eh, vy, tieto výsledky vedú k vyváženému prístupu, ktorý je veľmi dôležitý. Okrem toho komisia bude kontinuálne monitorovať ďalší vývoj do a v júli 2021 urobí predbežné zhodnotenie stavu a prehodnotí tento prístup. A ako ste viete, to príde ešte okrem hodnotenia, ktoré je uvedené v samotnej smernici, v smernici pre rok 2023. Je dôležité zohľadniť všetky tieto parametre na to, aby eh, sa to mohlo adekvátne riadiť. Ako ste viete, je to, ci, ci, je to veľmi citlivá otázka po viacerých krajinách, ale myslím si, že sme urobili voľbu, aby udržateľnosť bola implementovaná adekvátnym spôsobom a aby sme zároveň presvedčili našich partnerov na globálnej úrovni, aby sme progresívne išli týmto smerom k udržateľnosti. Ďakujem, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Pán Branko López, náš spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Na úvod, na úvod by som chcel zdôrazniť význam delegovaného aktu, ktorý doplňa smernicu o udržateľných zdrojov pri stanovaní kriteriín, ktoré E, stanovujú e, biopaliva s vysokým i nižším rizikom pri zmenách e, v pôde. Chcem uviezť, kam ideme. Prebiehli veľmi tvrdé rokovania, ktoré sa venovali tejto otázky pri schvalovaní tejto smernice. Boli to rokovania, ktoré z môjho pohľadu sa dostali do rozumného kompromisu, k rozumnej dohode a tie práve viedli k tomuto delegovanému aktu. Komisia, treba to uznať, mala veľmi málo času na to, aby mohla zvládnuť túto výzvu, aby mohla nájsť eh, riešenia týkajúce sa využitia pôdy pri výrobe biopalív prvej generácie. Eh, toto má veľké dôsledky na deforestáciu, na emisie, ako i zamestnanosť, ako i medzinárodnú kompetenciu. Navrh ktorý bol predložený, e, vzbudzoval isté obavy a celú prácu, ktorá e, bola potrebná pre zachovanie udržateľnej energie. A myslím si, že komisia, treba to skutočne priznať, si vypočula požiadavky, ktoré boli nadnesené, či už z tohto výboru, alebo z príslušných odvetví. Prišlo k zníženiu a vyplneniu niektorých medzier, niektoré definície boli e, vy, vylepšené. Ako sa hovorí, ako sa hovorí, dokonalosť je nepriateľom e, dobrého a preto treba povedať, že v, v mnohých prípadoch uh, sa našlo riešenie a ja musím povedať, že je to dobrý krok smerom k využívaniu, udržateľnému využívaniu bioenergie. Musíme dve úvahy uh, Eh, mať na pamäti. Alternatíva voči tomuto postupu nás vedie k veľmi zlému scenáru. Bez kritéria, ktoré by bolo presne zadefinované, biopaliva by mohli spôsobiť veľké problémy a po dvoch rokoch príde k hodnoteniu daného postupu a možným zlepšeniam. Myslím si, že touto reguláciou robíme veľký pokrok v oblasti používaní bioenergie udržateľným spôsobom. Robíme dôležitý krok na to, aby sme znížili mieru deforestácie, ako i emisie. Bioenergia, reálne udržateľná bioenergia je nevyhnutná na to, aby sme, dostali, aby sme dosiahli neutralitu e, v oblasti emisí. A preto verím a myslím, že všetci musíme veriť tomu, že tento delegovaný akt má byť ratifikovaný. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky? Pán Langen. Ďakujem pekne. Vážený pán generálny riaditeľ, ja veľmi vítam, že ste stanovili kritéria, patrí k tomu udržateľnosť, patrí k tomu riziko, k tomu určite patrí i certifikácia. Všetko, čo ste povedali. Čo však nerozumiem, je jednostranné jednostranný zákaz palmového oleja. Palmový olej je 10 krát efektívnejší pri uh, výrobe biopalív v porovnaní so všetkými ďalšími porovnateľnými biopalivami z rôznych cereálií. Takže z rôznych obilnín. A toto je faktor, ktorý sa tu však ignoril. Indonézia a Malajzia sú producenti, ktorí majú 95-percentný podiel na trhu. V Indonézii je to najmä štruktúra malých farieb, 400 tisíc farmárov, v Malajzii je to väčšie. Sú to väčšie podniky. Oba tieto štáty vyhlásili e, v diskusiách o spore s Európskou komisiou, že i tak už vydali e, stop na základe požiadaviek, ktoré sme v priebehu rokov sformulovali a teraz e, zaviesť svojvoľne takúto hranicu, to podľa mňa nie je dobré. Tieto dve krajiny musia dostať šancu, príležitosť, aby certifikovaní, mohli si vybudovať systém certifikovaný EÚ, a ja som sa presvedčil na mieste v Malajzii, samozrejme sú tam veľké plochy, ale pokiaľ majiteľia pôdy a tí, ktorí tam pracujú, pokiaľ vytvoria spoločné podniky, tak dosiahnu 2 hektáre. Toto je cieľom. Toto je cieľom európskeho e, vykonávacieho aktu smerom k udržateľnosti. Pýtam sa, e, nie preto, že by som bol proti vašim kritériám, tie podporujem, ale jednostranné Eh, jednostranné odmietnutie eh, palmového oleja len preto, že to Francúzsko rozhodlo a komisia nemá odvahu eh, takto postovať pri soji. Ja som celé 10 ročia počúval, že soja ohrozuje lesy tak výrazne a teraz sa krmíva, je tu výnimka pre krmíva. Samozrejme, keď urobíme všeobecnú výnimku pre krmiva, tak potom naďalej príde k odlesňovaniu pralesov v Brazílii. Čiže tieto kritéria musia byť konzistentné a nemôže to byť jednostranné znevýhodňovanie dvoch krajín, ktoré sú odkázané na to, aby dopyt po palmovom oleji mohli uspokojiť a majú 95-percentný podiel na trhu. Jemne povedané, nie je to nielen nespravodlivé podľa mňa, ale nie je to ani primerané. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Martal. Ďalší rečník. Eduard Martal. Ďakujem, nebudem eh, hovoriť príliš eh, dlho. Aj keď teda e, tento návrh je lepší než ten predchádzajúci, ale z princípu som proti ďalšiemu e, poslednému používaniu palmového oleja. Takže toto zlepšenie textu nepostačuje je dôležité, aby eh, sa tu nešlo len eh, oblúkom smerom k masívnemu eh, produkovaniu palmového olia, čo by poškodilo lesy. Pripravuje sa obrovská medzinárodná manifestácia mladých, ktorí nás obvinujú z toho, že nevenujeme pozornosť klimatickým zmenám, Posolstvo mladých je dosť brutálne. E, my, e, starí, e, my čo skoro zomrieme, preto nám je jedna budúcnosť planéty, ale oni hovoria, to čo som aj počul včera v jednotlivých vyjadreniach mladých, je, že by sme mali mať povinnosť, aby sme im zanechali lepší svet. Bol by som rád, keby ste odpovedali na jednu e, otázku. Prečo takáto výnimka? Vysvetlite nám, na akom základe by sme mali akceptovať výnimku pre palmový olej, e, aj keby to malo byť teraz cestou malých parciel. Prečo Európska komisia toto navrhuje? Necháte ma, prosím, e, dohovoriť? Ďakujem veľmi pekne. Bol by som rád, teda, keby ste odpovedali na túto otázku. Čo vedie Európsku komisiu k takejto pozícii? Čo je to? tlačí na vás e, Malajzia, alebo lebo im potrebujete e, predať viac e, zbraní alebo podobne. Ďakujem pekne, máte všetci, môžete klásť otázky, pokiaľ sa chcete ešte raz ujať slova, je to tiež možné, pretože Nemám veľmi dlhý zoznam rečníkov. Pani Griffin? Pani Griffinová, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Terzi a e, teším sa, že je tu Dominik a chcem podporiť Eduarda. Práca, ktorú sme urobili z hľadiska balíčka čistej energie pre všetkých európskych občanov, kde občania e, sa stali srdcom energetickej únie a z tohto pohľadu vyňatie palmového oleja, ne, oleja nemá zmysel. Čiže moja otázka je rovnaká ako Eduardova. Prečo robíme prečo takto znevažujeme prácu, ktorú sme už urobili veľmi dobrú a naprieč rôznymi delegáciami a stranami v práci, spoločnej práci na tom, aby sme sa uistili, že planetu zachránime pre našich mladých ľudí. Môžem povedať, že v Liverpoole v piatok boli stovky a stovky a stovky mladých ľudí, ktorí vyšli na ulice za budúcnosť planéty. Takže ja chcem podporiť e, zo strany britskej delegácie všetko, čo Edward práve povedal. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Langen, ja som Franc, nechcel som skákať do rečí francúzskému kolegovi, ale chcel som sa pýtať, čím táto výnimka 2 hektáre pre malých producentov e, palmového oleja v Indonézii, čím je, je to odôvodnenie? Ja som sa pýtal, e, čím je odôvodnená všeobecná výnimka pre soju? 120 miliónov hektárov e, sa pestuje na nej so, soja na nich a my sme pred dvomi rokmi povedali, v tomto parlamente. Treba zabrániť vylesňovaniu z dôvodu pestovania pôdy. A úplne sa zabúda na to. Preto môj hlavný bod bol certifikácia, kritéria udržateľnosti, ale žiadne všeobecné zákazy. A pokiaľ producent má tieto udržať, splňa certifikáciu a udržateľnosť, potom podľa mňa musí mať rovnaké príležitosti, musia byť, musí mať rovnakú možnosť, ako je to pre krmivá pre európskych farmárov. Ďakujem. A sú ešte nejaké žiadosti o slovo? Nie. Žiadne ďalšie? Takže pán generálny riaditeľ, nech sa páči, máte slovo. Diskusia je veľmi horúca. Áno. Ako ste viete, nie je to ľahká úloha. Ale napriek tomu... I don't see it is impossible to identify. Vidím, že nie je možné identifikovať na medzinárodnej úrovni inú ekon- veľkú ekonomickú oblasť, ktorá sa rozvíja tak významne a celý regulačný rámec s cieľom podpory čistej energie. Môžete si to preskúmať. Kon- všetci konkurenti v Indonézii, Latinskej Amerike, v Afrike, v porovnaní s tými konkurentmi my sme naj, v naj, pokročilejšom štádiu v budovaní robustného regulačného rámca za účelom podpory čistej energii. A práve preto cítime podporu parlamentu. Schválili sme nové ambiciozne ciele a ambiciozne ustanovenia v kontexte obnoviteľných eh, smernice o obnoviteľných zdrojov, ako aj účinnosti v stavebníctve, e, európska správa, ako aj v ďalších všetkých aspektov trhového dizajnu. Takže toto je prvý bod. Druhý bod, ako viete, naša vízia je skombinovať udržateľnosť a konkurencieschopnosť. A podľa nás je to možné. V nedávnej minulosti v rokoch 1990 až 2017 sme HDP v Európe bolo viac ako 57% sa zvýšilo a emisie sme znížili o 27%. Sme jediní. Sme v podstate jediní. A teraz zareagujem na jednotlivé otázky. V prvom rade pán Blanko López. Ďakujem, vy ste boli spravodajcom pre tento text. A uh, Skutočne my sme zohľadnili mnohé pripomienky, ktoré boli predložené parlamentom, aby sme zlepšili tento text a konkrétne e, v súvislosti s tromi bodmi, ktoré som spomenul. To znamená malé zákazky, nevyužívaná pôda a certifikácia. A aby sme to riadili vhodným spôsobom a vyhli sa akýmkoľvek podvodom alebo zneužitiam, aby sme sa sústredili na udržateľnosť. A ako ste povedali, ide o to, aby sme znížili odlesňovanie. A týmto sa premostím k otázke pána Langena, pretože dovolte mi povedať, my sme tiež v kontakte s krajinami producentov permanentne. Navštívili sme Malajziu, Indonéziu. Ja som veľmi rád, že som videl viaceré reakcie. Malázia napríklad sa rozhodla inkorporovať udržateľnosť. Rozhodla sa chrániť les maximálne, do maximálne možnej mierny. Bude dôležité do, dobre vysvetliť naše kroky, pretože ako ste viete, pán Martin, aj pani Griffin, my sme konfrontovaní s globálnou výzvou. Je veľmi dôležité, aby sme boli na čele, v prvej línii boja proti klimatickým zmenám, ale zároveň všetci vieme, že, bude, že to bude kľúčové na to, aby sme vyriešili to, čo máme vyriešiť pre našu planétu, aby sme presvedčili všetkých kľúčových hráčov vo svete, ktorí eh, predstavujú viac ako 90 emisí. A bez schopnosti presvedčiť našich medzinárodných partnerov, aby sa vydali cestou väčšej udržateľnosti, nebude to možné úspešne završiť. To, o čo najmä mladí žiadajú. V súčasnosti existujú koherentné kritéria, dovolte mi to povedať jasne. Na základe týchto kritérií, na základe týchto kritérií palmový olej sa považuje za vysoko rizikový. A odpoveď je, nebudeme zohľadňovať. Nebudeme ho kon- e, zohľadňovať v kontexte udržateľných cieľov, ale zároveň musíme udržať dialog a kontakty s týmito krajinami, aby sme im to vysvetlovali. Nie je to fatálne, e, treba situáciu riešiť takým spôsobom, aby sme mohli otvoriť nové cesty udržateľnosti, na to, aby sme chránili les. A toto je mimoriadne dôležité. A dovolte mi povedať, tu je nejaký rozdiel medzi palmovým olejom a sojou. Súvisí to so skonšt- objektívnym konštatovaním, pokiaľ ide o dopad na e, územia a na lesy. Terajšie analýzy ukazujú, že je tu veľký rozdiel medzi nimi dvoma. A práve z tohoto dôvodu sme v tomto štádiu klasifikovali e, palmový olej ako e, komoditu s veľkým rizikom na základe čísiel 45 dopadu ale len 8% pre soju pre takýto istý dopad. To vychádza z čísil, ktoré sú naozaj koherentné, ale tá línia nespočíva v tom zatvárať oči nad tým, čo sa deje inde, ale, ale pozdvihnúť hlas k dialógu pozitívnemu. A z tohoto dôvodu neustále e, komunikujeme i s touto krajinou, aby sme vysvetľovali, ako vznikli naše rozhodnutia, dôvody, ktoré nesmerujú k nejakému Big Bangu, ale v smysle určitého postupného vyraďovania podľa terajších čísiel. To e, požaduje smernica, e, kde ide o obdobie zmrazenia medzi 2021 a 2023 a postupné znižovanie medzi rokmi 2024 a 2030 najneskôr Takáto je línia a takto chceme pracovať. Budeme, alebo urobili sme všetko preto, aby sme, e, pokiaľ ide o výnimky, použiť všetky parametre na to, aby sme sa vyhli e, zneužívanie, to, čo práve tvrdíte, a to je to e, rizik, obchádz- riziko obchádzania legislatívy, aby sa to potvrdilo na základe uznávanej schémy, ktorá, ktorú komisia homologizovala, kde je základná solidná báza. A to sú aspekty, ktoré sa priamo e, podielajú na vieryhodnosti systému a robíme všetko preto, aby sme mali čo najlepšie e, vlastnosti, koherentné a účinné. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pán e, generálny riaditeľ, je to e, plodná diskusia, je našou povinnosťou diskutovať o tejto situácii v prípade delegovaných aktov, takže ďakujem ešte raz za vašu návštevu. A Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu na našom programe informácie o e, zahraničných e, výjazdoch. Prvým bodom je e, cesta výboru ITRE na 13. stretnutie IGF v Paríži 12. a 14. novembra 2018. Zúčastnili sa ho niekoľkí kolegovia. Začali sme pred, e, niekto, pred pár dňami e, rokovania z e, Centrum pre kybernetickú bezpečnosť. Pani spravodajkyňa Julia je tu medzi nami. Nevidím tu nikoho ďalšieho, okrem vás, madam, ktorá ste sa zúčastnili e, tejto cesty. Takže mohol by som vás poprosiť, aby ste sa vyjadrili k obom týmto e, bodom. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa e, zúčastnila tohto výjazdu do Paríža. Rada o ňom poinformujem a potom aj po Centre pre kybernetickú bezpečnosť. Takže každý rok Európsky parlament vysiela delegáciu do IGF E, spoločne s e, ďalšími e, výbormi ako kult a podobne. Toto fórum je dialog viacerých strán, ktoré sú zainteresované do riadenia internetu. Ehm, bolo tam, bola tam aj silná online participácia, aj teda veľa ľudí, ktorí boli priamo v Paríži. Eh, zasadalo sa na rôzne témy, kybernetická bezpečnosť, dôvera, ľudské práva eh, a ochrana eh, súkromnej sféry a ostatné témy. Okrem oficiálneho programu sme mali takisto aj viaceré bilaterálne stretnutia na viacero tém. Eh, stretli sme sa aj s Mládežnickým eh, fórom pre riadenie eh, internetu. Diskutovali sme o šikane napríklad a falošných správach, o úlohe E, samotného e, IGF a možných reforiem budúcnosti. E, stretli sme sa s Eurodic, diskutovali sme o možnej spolupráci s národnými fórami pre riadenia internetu a teda tej európskej úrovne. Stretli sme sa aj s Davidom Redlom, zodpovedným za komunikáciu informácie z USA a z obchodnej komory. Diskutovali sme o ochrane e, osobných údajov, stretli sme sa s zásobcami ICANN, diskutovali sme o, o, o, otázke piráctva, a ochrane osobných údajov. Stretli sme sa aj e, so skupinami z občianskej spoločnosti, e, jednu pre progresívnu komunikáciu, kde sme diskutovali o ohrození e, slobodného viedrovania názoru, o ovplyvňovaní volieb, nenávistných prejavoch. Stretli sme sa aj s mnohými e, ďalšími e, stranami, keďže IGF sa naozaj stretnú mnohí, ktorí sa zaoberajú témou riadenia internetu na celosvetovej úrovni. Ďalšie zasadnutie sa bude konať 25. až 29. novembra 2019 v Berlíne. Ak dovolíte, pán predseda, prejdem priamo k tomu ďalšiemu bodu, pokiaľ nie sú pripomienky k IGF. Chcel by sa niekto vyjadriť k tejto eh, ceste do Paríža nie. V tom prípade e, prosím e, vás, pani Reda, prejdite k tej druhej téme, tentokrát e, v úlohe správodajkyne. Áno, chcel by som vás poinformovať o prvom trialógu ktorý prebiehol. Bol to pravdepodobne prvý e, e, teda najrychlejší e, trialog v histórii. V stredu sme sa stretli, boli prijaté pozície parlamentu aj rady. Chceme čiastočne získať mandát na rokovanie pred koncom volebného obdobia sú tam určité veci, ktoré sa budú musieť vyňať, ale e, v iných oblastiach e, budeme môcť e, sa posunúť ďalej naozaj rýchlo. Pokiaľ ide o tie najväčšie rozdiely, tam ide hlavne o tom, že Európsky parlament e, má veľmi jasnú stratégiu pre to, ako by Európska únia mala investovať do kybernetickej bezpečnosti, aké by mali byť úlohy tohto centra, aké možnosti by malo mať, aké e, operatívne úlohy. My si myslíme, že je veľmi dôležité, aby toto centrum vykonávalo spoločnú európsku stratégiu pre kybernetickú bezpečnosť. Nemalo by len e, rozdeľovať financie pre rôzne národné projekty. Takúto pozíciu teda budeme zastupovať na trialógu ale E, vnímame tu naozaj e, veľkú snahu, e, motiváciu rady pohnúť sa ďalej v tejto téme, takže vychádzame z toho, že ešte pred koncom mandátu tu zaznamenáme značný pokrok v tejto téme. Ďakujem veľmi pekne. Zaznamenal som, že možno budúci týždeň v Štrasburgu by sme mali skončiť náš trialog. Dúfajme, že sa to podarí. Sú nejaké ďalšie otázky? Nie. Takže ďakujem veľmi pekne, Julia. A teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu na našom programe, bod 8, služobná cesta výboru ITRE do Izraelu, ale pán Paul Rübich, vedúci delegácie, sem príde až o pol hodinu. Takže túto tému prediskutujeme potom neskôr. Teraz by som vás poprosila, aby sme prešli k ďalšiemu bodu číslo 9, dlžobná cesta výboru ITRE do Švedska 27. februára až 1. marca tohto roka. Pán Federle um, ehm, predsedal delegácii ale máme tu kolegu Jakoba Dalundeho z Zelených, ktorý e, sa tejto cesty tiež zúčastnil a ktorý by nás mohol stručne poinformovať o tomto výjazde do Lulea. Vo Švedsku vyslovujem to dobre, výborne. Môj kolega Felix Federle sa ospravedlňuje za to, že sa nemôže zúčastniť e, tohto stretnutia, ale požiadal ma, aby som sa stručne e, vyjadril. Bola to veľmi dobre e, zorganizovaná cesta kolegom Frederikom. Pozreli sme sa na zaujímavý projekt Hybrid, kde ide o veľmi prelomový prototyp zelenej oceliárne, ktorá bude mať takmer nulové uhlíkové emisie a ak je e, našim e, záujmom dekarbonizácia, tak potom takéto oceliárne sú e, veľmi významné a tento projekt môže poskytnúť odpoveď na teda, túto problematiku. A potom je tu nové Facebookové centrum, veľmi energeticky efektívne. A to je všetko, čo môžem povedať k tomuto výjazdu do Luleo. Ďakujem pekne. Bola to veľmi zaujímavá misia do Švedska. Myslím, že poprvýkrát v našej histórii sme navštívili Švedsko, takže výborne. A máte, kolegovia, nejaké otázky? Eduard, len otázku k tomuto uh, projektu Hybrid uh, máte? k tomu nejaké bližšie e, informácie k tej možnosti, e, ako by sa e, dali veci zrýchliť, aby sa dala vyrábať oceľ čistým spôsobom. Do projekt Hybrid je spoluprácou Eh, energetickej eh, firmy ALKHB, eh, oceliarskej firmy. Tie teraz pracujú na prototype alebo demo továrni a teda dúfajú, že do roku 2040 E, tu už budú funkčné e, továrne. Takže týka sa to budúcnosti, ale e, myslím, že sú jedni z mála, alebo dokonca jediným pro, podobným projektom, ktorý sa zameriava práve na takúto bezemisnú produkciu ocele. A čo je zaujímavé je, že takisto tak isto budú poskytovať aj nefosílnu e, ingredienciu, ktorú budú môcť využívať aj iné oceliárne e, v Európe, aby e, vyprodukovali vlastne záverečný produkt. Takže je to zaujímavé nielen pre jednu jedinú oceliáreň, ale môže to byť zaujímavé pre všetky oceliárne v Európe. Takže naozaj veľmi zaujímavé. Ďakujem pekne, pán Kohliček. Ospravedlňujem sa. Mám veľmi jednoduchú otázku. Ehm, bol, bol, bol tam pridávaný vodík. Ehm, vodík je totiž niečo veľmi e, škodlivé pokiaľ ide o e, využívanie ocele pre e, určité e, priemyselné zámery. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám tiež ešte jednu otázku. Nové technológie v oblasti produkcie ocele A e, čo teda, e, ako vnímate používanie e, koksu? Či je úplne vylúčenie budúcnosti? Nikto to teraz nevníma skutočne ako budúcnosť, ale niektorí sa snažia o tom hovoriť. Žiaľ, nie som ani inžinier, ani vedec, takže eh, technické vysvetlenia vám nemôžem poskytnúť k tomu, ako využívajú eh, vodík, ale naozaj eh, vám veľmi odporúčam navštíviť tu, tento projekt, alebo ich môžeme pozvať tu do Bruselu ale naozaj zaujímajú sa o obnoviteľné zdroje energii, aj o využitie vodíka, budú potrebovať e, vo Švedsku naozaj veľa e, energie, ale e, vo Švedsku naozaj je veľmi veľa obnoviteľnej energie, obzvlášť z vodných zdrojov. A neviem odpovedať ani na tú vašu otázku, pán predseda. Takže dúfam, že sa budem môcť zúčastniť ďalšej služobnej cesty do Švédska. Eduard Marta. Cieľom E, vlastne tohto výskumu je vyhnúť sa e, e, vlastne koksu, pretože to je čistý uhlík a teda cieľom je úplne odstraniť využívanie uhlia, aby to mohlo byť nízkoemisné. To je len taká technická poznámka z mojej strany. Ja viem, každý vie, ak teda každý je inžinierom, ale nikto takú technológiu zatiaľ nepozná. Samozrejme. Dobré, posledné e, slovičko. Je to veľmi jednoduché. E, redukcia je vždy možná, napríklad využitím vodíka, ale ako zamedziť tomu, aby vo vnútri produktu e, neostal žiaden vodík? Preto som položil túto otázku. Aké bolo percento vodíka, Eh, ktoré eh, sa teda nachádzalo potom v tom záverečnom výrobku. To je veľmi eh, dôležité. Ďakujem vám pekne. Odpoveď ste dostali. Odpovedou môže byť ďalšia alebo opätovná služobná cesta do Švedska. Ďakujem pekne, kolega Dalunde. Teraz tu máme informácie o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach. Kolega Dan Nika príde o 10-15 minút a bude e, môcť e, o tomto poreferovať. Takže poprosil by som Zislava Krasnodebského, aby sa vyjadril teda k Európskemu obrannému fondu a jeho zriadeniu. Trialóg bol 19. februára. E, na ňom došlo k zhode, k veľkej časti textu, takže prosím, mohli by ste sa vyjadriť e, stručne, pán spravodajca? Ďakujem veľmi pekne, tak ako ste povedali. Áno, 19. februára sme dospeli k dohode. Bolo to tretie kolo rokovaní. Stretli sme sa 16. januára, 15. a 19. februára. Rokovania vôbec e, neboli jednoduché, pretože vyvstali sporné otázky, ktoré sa týkali nielen podstaty veci, ale aj spôsobu vedenia rokovaní. A až pri treťom trialogu po 8 hodinách rokovaní sa nám podarilo vypracovať dohodu, ktorú väčšina spravodajcov, teda eh, tých, ktorí predstavujú väčšinu v parlamente, podporili. Takže pokiaľ ide o požiadavky parlamentu, dosiahli sme podstatné veci. Tento fond bude riadiť bezprostredne komisia, bude tu aj e, vlastne e, rozpočtovaná etická oblasť, bude tu technický rozpočet, nebudú tu obmedzenia na náklady, A e, vlastne zaznamenali sme tu veľký úspech. Došlo k zlepšeniu oproti predchádzajúcim rokovaniam, pokiaľ ide o finančnú kontrolu a audity a takisto o využívanie obranných technológií, možnosť financovania podľa článku 11.3. tak isto tu e, vynímame možnosť e, pre národné e, firmy, ktoré sú sankcionované, aby mohli teda čerpať fondy. A niektorí z našich kolegov Ehm, sa domnievajú, že by tu mohlo dôjsť k ehm, vlastne ehm, k nesprávnemu využívaniu európskych financií. Rada nechcela súhlasiť s EDF, ale nakoniec z EPP a ALDE sme sa dohodli na riešení tak, že fond sa bude implementovať v rámci pracovných programov, ktoré tu už budú na každý rok a mm, teda bude sa postovať na základe delegovaných aktov. Potom mm, teda sa treba uvedomiť, že tu je len čiastočná dohoda, ešte tu zostali otvorené určité otázky, ktorým sa bude venovať budúci parlament. E, Takouto témou je konečná e, vlastne čiastka rozpočtu. To súvisí samozrejme s viatnočným finančným e, rámcom. A potom, pokiaľ ide o článok 5, ani tam nie je ešte úplná dohoda, pretože to bude závisieť od toho, ako dopadnú rokovania so Spojeným kráľovstvom to sú teda veci, ktoré ostávajú otvorené. Rada sa zaviazala, že sa nebude vrácať k tým otázkam, ktoré už boli uzavreté v rámci tohto kompromisu. Zajtra 19. marca by táto dohoda mala byť potvrdená na zasadnutí rady. Ešte by som chcel spomenúť moju úlohu. Chcel by som tiež poďakovať vám, eh, pán premiér, za vašu účasť, za vašu eh, pomoc, pretože tá posledná časť, posledný trialog bol naozaj značne obťažný. Ako hlavný e, vyjednávač som sa snažil obhajovať stanoviska všetkých politických skupín a to E, teda išlo, aj, e, išlo tu aj o obhajobu e, tých stanovisk, ktoré neschváluje moja politická skupina, takže prosím vás o realistické hodnotenie tejto dohody a o podporu tejto dohody na výbore ETRE. Budeme o tom hlasovať budúci pondelok a 4. apríla sa o tom bude hlasovať na pléne. Dúfam, že kolegovia aj z ostatných politických skupín, ktorí neboli úplne spokojní, predsa len ocenia niektoré z úspechov, ktoré sme dosiahli, napríklad, e, že je tu táto etická kontrola a ďalšie veci, ktoré považovali za dôležité a podarilo sa nám ich vyjednať. Takže ja dúfam, že sa nájde dostatočná väčšina preto, aby sme túto dohodu mohli potvrdiť. Ďakujem. Dobre, ďakujem vám pekne za tieto informácie. Áno, hlasovať sa bude o týždeň. A chcel by som sa spýtať, či sa niekto hlási do diskusie. Ďakujem spravodajcovi. Na záver povedal, že sú tu veci, kde sa vôbec nezhodneme. V každom prípade teda podporujem prácu alebo vyzdvihujem prácu, ktorú, ktorá sa udiala i e, to, že obhajoval mandát, ktorý e, je dôležitý moja prvá skúsenosť z rokovania e, s radou mi hovoria, mm, ako to vyzerá s tým mandátom, pokiaľ ide o taktiky rokovania. Mm, takto by sa správal predstaviteľ rady, ktorý hovoril, mm, budem mať problémy, E, budú sa so mnou hádať a tak ďalej. Poznám e, to, pretože z časti života som robil toto a je to vlastne pasca, je to vlastne taktika a v svojej podstate záväzky je, e, rady, ten e, slávny list, ktorý nám majú poslať, ktorý má e, určitý hovoriť o zárukách, ktoré sa vyrokovali. Je to ako lochneská príšera takýto e, list to, čo ale preniká v pozadí tohto listu, je to, že rada e, koná voči tomu, čo sme my e, vyrokovali. Ale nie je to vôbec záruka. Vôbec nie. Je to ako podpísanie e, Bianko šeku. To znamená, že my, poslanci, tak by som mohol povedať, to znamená, mne e, osobne nevadí, že som sa postavil do prvej línie, pretože ja sa nebudem hlásiť o ďalší mandát. To znamená, že my im podpíšeme vlastne hypotetický biankošek na 13 miliard eur. Nie je dohoda, nie je všetko vyrokované. Otázka centrálna je čiastka. Bude to 13, bude to 20, bude to viac, menej. V každom prípade nevieme, aká tá čiastka bude o, čiast, o článku 5 ste hovorili. Môžeme hovoriť o ďalšom bode tiež, o, o, o e, smrteľných zbraniach. A vy to iste viete, pretože patrím k tým, ktorí poslali predsedníctvu tajnému, tajnému teda list. E, je naozaj zvláštne, že my Nevieme, či je to dohoda. Konferencia pre, predsedov sa ešte nevyjadrila, ale pripomínam vám, že od začiatku bol ten postoj, že nebudeme ratifikovať na zmluve, ak nám odmietnú delegované akty. Ale bol to bod, neob, neobiditeľný bod, takže e, oni vlastne chcú nám, ktorí sme e, zástupcovia ľudu, nič osobné teda Pozorne som sledoval tlač minulý týždeň. Polsko chce posilniť svoj sektor eh, opra, eh, obrany, rozpočet 40 miliard eur na zbrojenie. U koho si to objednajú? No, hádajte, u Američanov. Ďakujem. Pani Frances Grostet, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Práve som e, prišla, pretože som mala meškanie vo vlaku z Paríža. Bola by som bývala tu rada, e, hovorila s našim spravodajcom. Veľmi dobre poznáte túto problematiku. Ja vám chcem poďakovať za vašu úlohu, ktorú ste zohrávali Hľadanie tejto dohody. Nebolo to jednoduché. Bolo to komplikované a je ľahké kritizovať iste. Samozrejme, že je tu určité, sú tu určité rozhodnutia, ktoré, sú, ktoré mohli dopadnúť inak, ale iste ide o otázku osobitnú, výnimočnú obranu, kde ide o suverenitu členských krajín. A to, čo vys- nám vysvetľuje, že museli sme prijať určitý počet vecí, pretože ide o tému, osobitne e, citlivú. Ak chceme zhodu s radou, treba zohľadniť túto osobitnú otázku, veľmi tak citlivú. Ide totiž o suverenitu členských krajín. Ja určite podporujem e, tú dohodnutú, do, dohodu dojednanú zo strany našho spravodajcu. Po množstve diskusí a rokovaní nevždy jednoduchých e, z očí v oči e, e, rade, ktorá nie veľmi dobré veci pripravila. Treba podporiť túto dohodu každopádne a ja dúfam, že budúce, budúci parlament bude v oblasti rozpočtu obhajovať záväzky, finančné záväzky, ktoré sme vyčlenili, pretože je to nevyhnutné a iste súhlasím s kolegom pánom Martánom, treba, aby e, členské krajiny hra, hrali túto hru, aby sa zaviazali. Vieme si predstaviť, že sa budú angažovať, pretože v podobných e, krokoch, ako je tento, to, čo bude podporovať EÚ, e Projekty, ktoré sa tu podporujú, to sú tie, kde sa členské krajiny majú finančne zaviazať. Tak to tiež znamená, že by sa mali určite angažovať aj e, mali by nadobúdať, e, mať určitý e, zisk z toho, z vecí, ktoré boli financované z Európskeho fondu obrany. Isté, chcela som len jednoducho vyjadriť svoju podporu, podporu EPP týmto rokovaniam. Nebolo ľahké to dosiahnuť, ale väčšinu času sme sa len vracali neustále k tomu, čo už sa rozhodlo počas prvého návrhu e, Európskeho fondu obrany na roky 2019 až 2020. Vrátili sme sa teda k základom. Naozaj treba, treba e, vyjadriť našu podporu. Pán profesor, môžete na záver po, na poskytnúť vaše úvahy? Pohovorím v angličtine. V prvom rade tento kompromis, a vždy, keď máme kompromis, tak nie každý je spokojný, že? Každý má svoje požiadavky. Pokiaľ ide o záväzky členských krajín, 19. marca sa uskutoční stretnutia a veríme, že sa v tejto chvíli už vypracuje list a budeme mať teda písomný záväzok rady. Myslím, že vieme, že e, práve to, čo povedala pani Grosted, že v Vieme, aká je úloha členských krajín tejto oblasti, veľmi osobitá. Ten trh je veľmi e, osobitý. Určite môžeme prijať tieto implementované akty ako e, postup e, alebo smer, ktorým má ten program byť spravovaný. Taktiež potom, pokiaľ ide o nástroj pre spájanie Európy, e, sa rovnaké tieto veci majú prijímať. To je všetko z mojej strany. Teším sa na vašu podporu. Každopádne. Ďakujeme. Asi aj pán Eller chce vystúpiť. Videla som vaš, vaše meno, videl som vaše meno na zozname, ale myslel som, že to súvisí s otázkou Horizontu Európa. Ale ak chcete dodať k tomu, to dodajte. Rád by som v krátkosti pohovoril čosi k tým obávam pána Martana. Tu ide o veci, ktoré úplne nedovršíme, pretože ten rozpočet je tak povediac e, zátvorka. Nie je to poprvýkrát a úsudok parlamentu vždy závisel od toho, do akej miery rada poskytovala formálny súhlas Eh, to nie je bez eh, precedentu, ale chcem vám pripomenúť, že nejde len o fond obrany, bolo to zvykom, že eh, VFR sa vyjednal a slepo sme dostali určitú finančnú obálku a povedalo sa nám, že prispôsobte svoje ambície tej obálke, pretože tu sme už vyjednali Parlament je potom nemohol ani navršiť, ani škrtať. Pretože v tom kompromise sa nezohľadnila povaha e, návrhu, e, jej obsah. Ak by sme dostali tie prísľuby, že je to záväzné, pokiaľ ide o obsah, bola by tu osobitná situácia, že v rámci rokovaní VFR by sme nemali ten, tú bázu. V minulosti to boli abstraktné diskusie medzi institú, inštitúciami a potom sme dostali jednoducho obálku, kde sa povedalo, prispôsobte vaše obálky e, mm, z praktického, taktického dôvodu je to rozumné, ak budeme mať príslušné prísľuby, že v rokovaniach o VFR budeme vedieť, o čom hovoríme po obsahovej stránke. Priatelia, Máme veľmi málo času. Máme ešte ďalšie 4 body a mali by sme e, skončiť do e, stretnutia koordinátorov. Dodám len jednu vec. Pán spravodajca spomenul nástroj pre spájanie Európy a ja si myslím, pre nás je najdôležitejšie by mal byť e, výsledok v IDP kde bola spravodajkňa pani e, Gross, teda podporilo to i plénum v vykonávacom e, e, implementovanom akte namiesto delegovanom. To je dôležité posolstvo. Takže mohlo by to byť pre nás postašujúce na prednešok, ale istým spôsobom sme protestovali, pretože pre radu by to, takéto veci nemali byť pridahké. Ešte vy, pán Marta, v poriadku. Ďakujem. Len 30 sekúnd na reakciu na poznámku pána Eleras. Vieme, že pokiaľ sú veci není vyrekované, ide skôr o skutočnosť, že na stretnutí na konferencii predsedov rozhodli predsedovia, že treba odmietnúť všetky dohody, ak nie sú delegované akty. Ja to len podporujem tak E, neviem, či to bude takto teraz prijaté, alebo to, to príjmu v štvrtok. Otvárame tu vlastne e, precedens pre ďalšie rokovanie. Ďakujem vám pekne, kolegovia. Ako viete, pridali sme dva body na program dnes. Kompetenčné centrum, kde spravodajkyňou je pani Reda. E, ona na to odkazovala Teraz pán Levandovský, Európske obchodné štatistiky, trialog 14. marca v Štrasburgu. Bol to úspešný trialog, dosiahli sa dohody u tejto veľmi technickej a komplikovanej problematiky. 10 rokov sme potrebovali na dohodu v tejto otázke a veľmi sa menilo to prostredie, preto sa to rozšírilo aj na služby, medzinárodný obchod a tak ďalej. Toto je naozaj ale príklad zjednodušenia. Nahrádzame 10 právnych aktov jedným nariadením. Veľmi dobrý príklad simplifikácie a malo by to znížiť byrokraciu. Nie je to len otázka vedúca k práv, e, právnej fragmentácii u štatistiky, ale pozícia parlamentu bolo zníženie e, nákladov administratívneho zaťaženia pre malé a stredné podniky a zabezpečiť e, taktiež dôverný charakter v tomto materiáli. Niektoré z pozícií rady boli veľmi rigidné, potrebovali sme určitú flexibilitu. Nové finančné otázky, indikácie e, sú predmetom, ale ide o to e, zapojiť to do tohto materiálu. Ďakujem e, jednotlivým spolupracujúcim, ktorých tu menujem, za jednotlivé skupiny, napríklad pani Kapl za NF, poradcovia Alde, Kašia, konkrétne, ktorá je tu so mnou, Klaus, e, môj tým Tomek a tak ďalej. E, pravdepodobne e, dúfajme, že úspech už na aprílovom pléne v Štrasburgu. Ďakujem, ešte niekto sa si žiada slovo? Nie? Ďakujem vám za e, krátku správu. Teraz prejdeme ďalej v programe Horizont Európa. Tu máme až dvoch spravodajcov, pán Nika a pán Eller. Poprosím vás, kolegovia, o informácie, čo sa deje. Eh, je to komparatívny program, dva eh, materiály, je to dosť zložité. Snažili sme sa to finalizovať už štvrtok, ale ukázalo, že ten balíček, ktorý sme dostali eh, na stôl, nemohli sme sa zhodnúť s radou. Aké sú tie výzvy tu? Hovoríme o dvoch zložkách v rámci spolurozhodovania a budeme diskutovať o treťom balíčku e, strategického plánovania. To nebolo ani v nariadení, ani v tej zložke. Otázka zniela teda, aký je tu právny základ. Postoj parlamentu bol ten, že strategický e, ke plánovanie je buď e, delegovaný akt, alebo to musí byť posunuté tých e, zložiek spolurozhodovania. To sú tie principiálne otázky, kde vidíme určitú možnosť nájsť riešenie. Snažili sme sa znovu e, spustiť strategické plánovanie. A potom tu ostáva vlastne komitológia a bude nasledovať vlastne e, implementovaný akt. My sme žiadali delegovaný akt. Zachovali by sa totiž právomoci parlamentu, ale podarilo sa nám to znova integrovať do spolurozhodovania. A to je len e, je to silnejšie než delegovaný akt. Pokiaľ ide o princípy k tej druhej zložke, hoc neformálne, ale sa spochybňovala právna, e, právny základ. Skončili sme v prípade naozaj hlúpej vojny, ako sa hovorí. A parlament u tých dvoch zložiek vlastne predložil e, kompromisný návrh, ktorý sa vyjadruje k obom zložkám, sú prepojené a po druhé chceme, aby E, ten e, vyjednávací proces prebiehal. Takže zajtra prebehne naj, s najväčšou pravdepodobnosťou posledný trialog, kde budeme musieť vyriešiť e, právny základ k tým dvom zložkám a k, a k strategickému plánovaniu. A po druhé si myslím, že pokiaľ ide o obsah, 70 otázok, ktoré boli nadnesené parlamentom, rada akceptuje, štvrtina akceptovaná nie je, kde ide o dôležité témy, kde ide o mzdy, o rozšírenie e, balíčku, príjemcovstvo zo strany malých a stredných podnikov a do akej miery potom by sme prijali, že rada rozštiepi mobilitu ako vlastne oddelený klaster u väčšiny otázok, ktoré sa týkajú špecifických programov a nariadení, v podstate máme relatívne solidnú bázu kompromisu, ale u týchto troch kľúčových otázok sme ešte nedosiahli kompromis a preto sme predložili trialógy. A mali sme vlastne 7. 7. trialóg zajtra o 5.30. Toľko širok, širší pohľad na vec. Ak by snáď mali kolegovia záujem e, o témy, pokiaľ ide o e, e, výrobu najmä ocele s, nízkym, s nízkou tvorbou CO2 v intervenčnej oblasti by sa zamýšľalo financovanie pre výskum aby sa vlastne e, zo spaľovania e, vylúčil uhlík a nahradil sa vodíkom. Boli tu už návrhy e, zo strany fondu pre oceľ a uhlie. Bolo to vlastne ale vždy iba len vo fáze pilotnej. Otázka znie, ako to budeme finančovať. Je to vlastne v centre záujmu parlamentu i priemyselných diskusí v Európe a s hrdosťou uh, konštatujeme, že ten návrh predložil parlament a rada to akceptuje. Ďakujem pekne. Nejaké otázky, pripomienky? Nevidím, takže prejdeme k bodu číslo 12. Vesmírny program únie a zriadenie agentúry Európskej únie pre vesmírny program. Náš kolega Maximiliano Salini Takže nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť svojim jazykom. Situácia sa vyriešila po poslednom e, dosť zložitom trialógu. Mali sme dva trialógy a mnohé technické stretnutia. Dosiahnutá dohoda je naozaj uspokojivá aj k tej otázke delegovaných aktov a všeobecného balíčka význačného finančného rámca. Tie témy sú podobné s tým, čo povedali už kolegovia predo mnou, takže sa budem sústrediť len na tú e, časť rokovaní, ktorá sa uzavrela, vynikajúci výsledok e, k otázke riadenia. Ako som povedal, posledný e, bod je veľmi právnický, právnej povahy, ale má veľký dopad na život agentúr. Súvisí to s posledným trialógom, hlavne pokiaľ ide o otázku poddelegovania, ale našli sme tam správny e, spôsob, ako reformulovať obsah bez toho, aby sa musel zvolať nový trialóg, takže toto je naozaj rozhodnutie, ktoré ma naplňa veľkou spokojnosťou. Tam našli dohodu parlamenta rada a e, technický obsah tiež pomohla formulovať komisia. Na prílomom plene budeme o tejto e, téme hlasovať. Ja sa chcem poďakovať sekretariátu za spoluprácu aj teda sekretariatu mojej politickej skupiny, a tieňovým spravodajcom. E, táto naša spolupráca umožnila ten vynikajúci záverečný výsledok. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem kolegovia. Môžem poblahoželať vám všetkým za výsledok, výsledku nášho trialógu. Máme ich mnoho, ako iste viete, v každom výbore. 5 už skončilo, 2 ešte prebiehajú a pokiaľ si to porovnáme s ďalšími výbormi, takže ďakujem veľmi pekne kolegovia. Ešte nejaké žiadosti o slovo k tejto téme? Vesmírny program, politika, žiadna žiadosť, takže prejdeme k ďalšiemu. Takže zriadenie nastroja na prepájanie Európy. Henna Virkunen, tu je máme spolu s výborom pre dopravu a posledný trialóg sa 7. marca konal. Henna poslala krátku informáciu. Dohoda, ktorá bola dosiahnutá, pokrýva celý text s výnimkou prvkov v rokovacom boxe rady, to znamená rozpočet eh, pod vzdielaním manažmentom. Koreper 13. marca schválil tento text a 25. marca bude hlasovanie na a Dve dôležité body sú tu. Digitálny sektor v trialógu, výsledok na základe správy v Európskej únie je tu definícia projektu spoločného záujmu, ktorá bola vyjasnená pre digitálne projekty a v ener- sektore energeticky konečne dobré kompromisy sa našli pri percente obnoviteľných transferu obnoviteľných zdrojov energie, finančného mechanizmu a E, pohľadu na e, regulácie. Sú to stručné informácie najdôležitejšie od našej kolegyne, pani spravodajkyne Henny Virkunen a delegácia do Izraela, pán Rubik, predseda delegácie. Spätná väzba bude počas budúcej schôdze, pretože pán Rubik mal byť s nami ale nie je. Nie je prítomný. Budúca schôdza bude 25. marca 2019 v Štrasburgu. Takže o týždeň pondelok v Štrasburgu 8, o 8.30. O 20.30. Dosť neskoro, dúfam, že budete na mieste a tiež budeme mať veľa hlasovania. E, o niečo viac ako dnes. Dobre. A teraz budeme mať schôdzu koordinátorov o niekoľko minút, takže ďakujem vám veľmi pekne všetkým vám, e, členom výboru ITRE a koji asistentom, poradcom. Ďakujem vám za vašu prítomnosť a teraz budeme mať schôdzu koordinátorov za zatvorenými dverami.